Secondly, I would like members to approve the minutes of the following meetings. The meeting of twenty two october two thousand and eighteen the 25th of October 2018, the twenty six and 27th of November 2000. 26. a 27. februára 2018 a 3. decembra 2018. Pokiaľ nie sú žiadne námietky, tak zápisnice z týchto stretnutí sú prijaté. Takisto tu nie sú žiadne iné oznámenia z našej strany a preto prejdeme na ďalší bod našeho programu, ktorým je hlasovanie o vytvorení Európskeho menového fondu. Návrh máte pred sebou a sú koordinované našimi dvoma kolegami, pánom Silvom Pereirom a pán Antadeurom. Boli tu 237 pozmeňovaných návrhov, ktoré naše dvaja spravodajcovia veľmi dobre eh, spracovali. Naši dvaja spravodajcovia, pán Maňka a pán Silva Pereira. Takže tu máme, prebehli tu tri veľmi rozsiahle tieňové eh, stretnutia spravodajcov a urobíme si najprv testovanie hlasovania. So, um... The vote, the test is closed. Uzatváram testovacie hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz začneme s hlasovaním. Prvým pozmeňovacím návrhom je návrh 94. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté pozmeňovací návrh 1, 2, 3 a 4, ktoré sú identické. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromisný návrh C, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 102, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Skontrolujeme si to elektronicky. Myslím si, že je to prijaté, ale skontrolujme si to. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. A je to prijaté. Pozmeňovací návrh 130. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromisný návrh D s ústnym pozmeňovacím návrhom GUE, ktorým sa pridáva nasledovný text na koniec kompromisného textu D ako súčasťou nového, udržateľnejšieho, inkluza, inkluzívneho a demokratického správneho rámca. Toto je ústna pozmeňovacie poznámka. Pýtam sa, či kolegovia majú nejaké námietky proti ústne podanému návrhu. Potrebovali sme siedmých, ktorí hlasujú proti. Takže kto namieta? Vidím 1, 2, 3, Prosím, e, prosím, kolegovia, vstaňte. Kolegovia, ktorí namietate, vstaňte. Dobre. Vidíme jasne, že viac ako 7 kolegov, takže ústny pozmeňovací návrh nebude predmetom hlasovania. Takže hlasujeme o kompromisnom návrhu D. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz prejdeme na kompromisný návrh 132, takisto podaného pánom Gigodom. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 134, takisto s ústnym pozmeňovacím návrhom od kolegov zo skupiny zelených čítam, e, po, počiarkujeme, že z dlhodobého hľadiska európsky rozpočet musí prispievať e, k zdrojom Európskeho menového fondu v rámci absolutória. Pýtam sa, či sú nejaké námietky k tomuto ústne podanému pozmeňovaciemu návrhu. Vidím, že sú, takže prosím, kolegovia, povstante, tí, ktorí namietate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8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 Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté pozmeňovací návrh 169. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 170. Kto je za? Kto je proti? Kto sa... Skontrolujeme to, kolegovia. Pozmeňovací návrh 170. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Ja som nehlasoval správne, preto som povedal ups. A pozeral som sa na predsednícky hlasovací zoznam a nie na ten môj, ale v konečnom dôsledku to nezavážilo, takže predseda nezaváži. Teraz prejdeme na pozmeňovací návrh 182, kto je za, kto je proti Toto skontrolujeme elektronicky tiež. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 182. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. 184. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je to jasne zamietnuté. Kompromisný návrh H. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňovací návrh 206, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 211, za, proti. Toto si skontrolujeme. 211 a hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. A bolo to zamietnuté. 223. Kto je za? 223. Opätovne, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 237, kto je za, kto je proti, kto sa zdržali, zamietnuté. Citácie. 5 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že je to prijaté, ale skontrolujeme si to pozmeňujúci návrh. 5. Otváram hlasovanie elektronické, uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 6. Kto je za? Proti? Nevyzerá to rovnako. Skontrolujeme si to. Pozmeňovací návrh 6. Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Je tu eh, rozdiel jedného hlasu. Predtým tu boli dva hlasy. Pozmeňovací návrh 7 za, proti zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržali, schválené. Pozmeňovací návrh 9, proti, zdržali sa, schválené. 11 za, proti, zdržali sa, schválené. 12 a 12 a 13, tie sú identické za, proti, zdržali sa schválené. 14. Za, proti, zdržali sa schválené. 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Takže hlasujeme o pôvodnom návrhu znenia za, proti, zdržali sa, schválené. 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 17 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 18 za, proti, zdržali sa, zamietnuté pôvodný návrh, citácia 8, kto je za, proti, zdržali sa, schválené 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté pozmeňujúci návrh 20 za, proti, Musíme si toto skontrolovať. Pozmeňovací návrh 20. Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A toto je zamietnuté. Pozmeňovací návrh 22. Za, proti, zdržali sa zamietnuté 24. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh A, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 31, za, proti, zdržali sa. Musíme si to skontrolovať. Hlasujeme elektronicky o návrhu 31. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. A to bolo zamietnuté. Kompromis B, ústne úspešný si návrh od skupiny GUE, kde je inkluzívny dialog so všetkými zaujímavými stranami a s rešpektovaním národných špecifických charakteristík transparentnosti, transparentno, teda eh, transparentnosti a eh, jednoduchosti budú zabezpečené. Niekto proti, má niekto výhradu, aby sa to hlasoval nikto, takže hlasujeme za, proti, zdržali sa zamietnuté, čiže eh, budem hlasovať o Bčku bez ústna pozmeňovacieho návrhu, to je za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý, či kompromis B bol prijatý. A keďže bol prijatý, musíme teraz prejsť na 226. Tam je aj ústny pozmeňovací návrh od skupiny SAD. Prečítam preto sme presvedčení, že akékoľvek dočasné dojednanie dohodnuté medzi ESF a EP nesme byť vnímané ako signál, ktorý zvyšuje autonómnosť toho druhého, e, pričom pozícia EP je, že tak ako to komisia navrhuje, malo by sa to integrovať do zmluvy a do právneho poriadku EÚ. Je niekto, má niekto výhradu voči tomuto ústnemu pozmeňovaciemu návrhu? Nie, takže budeme o ňom hlasovať. Kto je za? Proti? zdržali sa, ústny pozmeňovací návrh bol zamietnutý. Pokiaľ e, teda e, bol tento ústny pozmeňovací návrh zamietnutý, kompromis e, B, o tom sme vlastne už hlasovali, takže nemusíme hlasovať o 226 oddelenie. Tým pádom môžeme prejsť na návrh 34, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 41 za, proti, zdržali sa. Myslím, že zamietnuté, ale pre istotu si to overíme. Takže 41. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh zamietnutý. 42 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 43 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý, 57 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý, 73 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 74 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 75 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 76, o tom sme hlasovali ako súčasť e, kompromisu, takže teraz prechádzame k pôvodnému textu, k tomu úvodnému ustanoveniu za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis E za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Teraz ideme na návrh 116 Gigold za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý, 117 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 118 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 163 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 166 za, proti, zdržali sa, zamietnutý pôvodný text, e, odsek 7 za, proti, zdržali sa, ešte za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, 176 za, proti, zdržali sa, zamietnutý Návrh 50 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý. Návrh 56. Autor Tomas, teda autorka pani Tomas. To bolo stiahnuté. Ďalej návrh. Kompromis F. Hlasujeme o kompromise F. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh prijatý. Teraz ideme na návrh 133 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 66 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. Kompromis G, za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Ideme na návrh 92. Za, proti, zdržali sa, to si ale musíme overiť, takže 92 elektronicky, otváram hlasovanie, koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý, 92 zamietnutá. Pokiaľ ide o stanoviska, stanoviska kont, hlasujeme o úvodnom ustanovení D za, proti, zdržali sa, Návrh zamietnutý kolegovia. Avko stanovisko. Tam nie je nič, o čom by sme hlasovali. Tu už je vlastne všetko pokryté. Tým potom hlasujeme o texte tak, ako bol pozmenený. Hlasujeme menovite. Otvorím hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh prijatý, 59 za, 25 proti. Koniec eh, hlasovania. Gratulujeme spravodajcom Silva Pereira aj eh, pánovi Maňkovi. Gratulujeme. Bolo to veľmi dôležité, že sme toto celé uzavreli. Bolo to dôležitá práca, ktorú sme uzavreli a uzavreli sme aj dnešnú schôdzu. Ďakujem.